Can we just start the meeting and... Kolegovia, mohli by sme začať a rada by som všetkých prítomných privítala a pripomenula vám, že toto stretnutie je e, ako zvyčajne vysielané na sieti a tiež by som vás rada poinformovala, e, že pán Stavrakakis, náš podpredseda, si vyžiadal 10 minút na jeho prezentáciu jeho stanoviska k integrovanej Eh, námornej politike pred našim eh, workshopom ešte. Takisto by som vás chcel upozorniť, že tu máme starovcov, starostov zastupujúcich 28 starostov z Grécka, zastupujúcich komunity z malých gréckých ostrovov a práve preto pán Stavrakakis eh, v krátkosti dnes pohovorí. Takže do tej miery malá zmena programu. Ak navrhujete s, týmto, s týmito zmenami bez veľkých e, prieťahov začneme. Návrh programu považujem týmto za prijatý. Ako zvyčajne k dispozícii máte 18 jazykov. Prvý pro, bod e, programu e, máme vlastne týmto, týmto vybavený. Druhý bod, moje veľmi stručné oznámenia mene nás všetkých by som chcela privítať delegáciu starostov z malých greckých ostrovov. Takisto by som vás chcela poinformovať o tom, že sa chystá delegácia do Mannheimu, Heidelbergu a Ludwigshafenu 22. a 25. júna, čiže vlastne od zajtrajška do konca týždňa a je to súčasť našeho E, programu každoročného. Osem kolegov, z toho traja z Nemecka, sa zúčastnia na tejto delegácie. Účelom je ako zvyčajne snaha e, hĺbkovo sa zamerať na e, investície zo štrukturálnych fondov, tiež výmena názorov s miestnymi aktérmi ku koheznej politike. Jan Olbricht je predsedom tejto delegácie. Môj tretí bod je ten, že asi viete, že dnes i zajtra máme neformálne ministerské stretnutie v Tolede, dnes k bytovej výstavbe, kde nás e, kolegyňa zastupuje za parlament a zajtra je e, ministerské stretnutie k urbánnemu rozvoju traja sa zúčastne pani Okony, pán Olbricht a ja. Štvrtý bod našeho programu je, e, ako už som uviedla, pár slov od pána Stavraka Kisa. Ďakujem. E, tu v Bruseli by som chcel privítať starostov z komún malých ostrovov v Grécku. Je mi osobitnou cťou hovoriť k vám o stanovisku k integrovanej politike morí. Ide o spoločné výhľady do budúcnosti takejto politiky. Kolegyne, kolegovia, morské prostredie je základnou e, podmienkou pre rozvoj Európy. Týka sa to aj rybolovu, ale aj s tým spojených e, priemyslov, dopravy, turizmu, energetiky. Tieto sa neustále rozvíjajú a preto potrebujeme spoluprácu medzi miestnymi samozprávami. Morské prostredie Nuž, je tu otázka, či je vývoj vyvážený práve aj pokiaľ ide o budúc, budúcnosť, budúci život ľudí. Sú tu výzvy, ktoré táto politika musí zvládať. A to sa samozrejme týka aj kvality života v pobrežných oblastiach, zamestnanosti. Všetky tieto prispievajú k implementácii e, stratégie EU 2020 Predovšetkým je tu aj e, výzva pre Európsku komisiu, menovite implementácia politiky, ktorá sa zmenila predovšetkým v oblasti morí. Opierame sa tu o východisko, že všetky témy, ktoré súvisia s morskou oblasťou, sú spojené a že všetky politiky súčasne musia byť koherentné a kontinuálne. Musíme sa postaviť pred naše výzvy. Tento prístup, samozrejme v zmysle subsidiarity, e, bol zakotvený a takisto tiež v rámci integrovanej morskej politiky. Je to nový rámec na implementáciu politiky všetci aktéry na komunitárnej úrovni, ako aj na úrovni regionálnej, národnej, sa zapájajú, pričom sa konštatujú opatrenia a ich implementácia, aby sme mohli postupovať spoločne v rámci lepšej rovnováhy a vyváženosti. Sú to horizontálne opatrenia, čiže hlavne ochrana morského prostredia, ale tiež plánovanie dopravy, dopravných prostriedkov. To všetko je nové smerovanie tejto politiky. Tiež tu ide o otázku, či môžeme dosiahnuť tieto ciele. Je samozrejme nepochybné, že tu ide aj o novú kultúru vládnutia, ktorá musí vzniknúť, spolupráca medzi regionálnymi, národnými a európskymi e, aktérmi, pokiaľ ide o tieto opatrenia. Najdôležitejšie princípy regionálnych programov treba zohľadniť, to sa týka napríklad aj e, Bretonska vo Francúzsku, ktoré má už program na implementáciu e, morskej politiky, príkladný program menovite. Táto integrovaná e, politika je dôležitá pre budúcnosť, predovšetkým pokiaľ ide samozrejme o regionálnu politiku, ktorá tu hrá dôležitú úlohu. Následné body treba osobitne vyzdvihnúť. Poprvé, teritoriálna súdržnosť, tak ako ju vidíme v zmluve z Lisabonu, musí byť plne uplatnená v e, integrovanej morskej politike, predovšetkým prostredníctvom e, dopravy v príbrežných oblastiach a tiež decentrálna organizácia dopravy, napojenie na vzdialenejšie oblasti ostrovov a to primeranými finančnými prostriedkami. Okrem toho treba e, udržať rovnováhu na to, aby tieto regióny v pobrežnej oblasti e, neboli odrezané alebo v morské ostrovné oblasti, aby vývoj týchto oblastí bol, bol zachovaný, hlavne posilnenie konkurencieschopnosti. Kohezné opatrenia tiež musia sa držať teritoriálnej kohézie a z tejto sa odvíjať. Po druhé potom musí dochádzať k výmene najlepších e, skúseností v rôznych pobrežných oblastiach, aby sme mohli vidieť, a aké pridané hodnoty možno vytvoriť. Dôležité je tiež vidieť lokálne rozvojové stratégie založené na placemente, ktoré e, zohľadňa osobitosti toho či oného regiónu. Po štvrté potom musí vzniknúť nová služba v rámci Európskej komisie na centrálnu implementáciu opatrení a investícií, zohľadňujúc potreby alebo aj e, znaky daného regiónu v zmysle komplexnej integrovanej morskej politiky. Nad rámec toho musíme morské regióny e, plne prispôsobiť, e, respektíve opatrenia musíme prispôsobiť týmto regiónom. Ide o bezpečnosť e, morí a už teraz sa veľmi teším na vaše poznámky a komentáre v zajtrajšej diskusii, kolegyne, kolegovia. Ďakujem. Kolegyne, kolegovia, tento bod týmto končíme. Diskusia bude prebiehať až zajtra. Ďakujem pekne, Georg. A teraz poďme k bodu číslo 3 nášho programu. Je to workshop o zjednodušovaní politiky súdržnosti. Kolegyne, kolegovia, zrejme si spomínate, že sme v marci tohto roka rozhodli, že zorganizujeme práve takéto podujatie pripravujeme rozhodnutia o budúcnosti politík, vrátane nariadení pre budúci rámec politiky súdržnosti. A rozhodli sme sa, že to zorganizujeme, pretože Európsky parlament sa nedávno zúčastňoval viacerých tranší zjednodušovania, ktoré v kontexte krízy navrhla komisia. A je mimoriadne dôležité, aby sme sa dnes pozreli na to, čo z toho, čo už sme urobili v oblasti zjednodušovania, čo z toho je potrebné zachovať alebo ešte posilniť, čo z toho vypustiť, vychádzajúc z tých prvých skúseností. Takže nachádzame sa v takom určitom polčase zjednodušovania v teréne a táto diskusia výstava v tomto kontexte je mimoriadne dôležitá. Samozrejme, že zjednodušovanie že v tejto súvislosti najväčšie výzvy vyplývajú z komplikovanosti tejto politiky a celkového systému riadenia, ktorý momentálne v tejto oblasti politiky funguje. Musíme mať na pamäti, na pamäti aj to, že táto politika chcela vždy ísť cestou modernizácie, zjednodušovania Toto sme videli od samotného vzniknutia tejto politiky, rozširovanie Európskej únie, administratíva možno z nízkej kvality nezvládala tieto procesy celkom efektívne. Takže toto nás viedlo k neustálým úvahám o modernizácii, zjednodušovaní, Tiež sa snažíme o to, aby e, systémy finančného riadenia boli naozaj náležité. Ale dôležité je aj to, aby táto politika bola prístupnejšia, aby bola pochopiteľnejšia, aby sa dala jednoduchšie e, implementovať. Takže dôležité je nájsť takú určitú rovnováhu medzi rôznymi oblastiami realizácie, hodnotenia tejto politiky. Je potrebné nájsť tú správnu rovnováhu medzi rôznymi aktérmi, ktorí sa zapájajú do tohto vzdelaného systému riadenia, európske inštitúcie, nielen komisia, ale aj Európsky parlament a rada interakcia týchto inštitúcií, ich vzájomná spolupráca, ale sú tu samozrejme aj nižšie úrovne, úroveň národná, regionálna a lokálna. Ešte by som chcela povedať, že to zjednodušovanie je na mieste vzhľadom na viacero faktorov. Výbor regií a Európsky parlament, dúfam, chcú preukázať prídenú hodnotu zdieľaného riadenia, pretože zjednodušovať takým spôsobom, že dáme všetkým prostriedky k dispozícii, nech si robia, čo chcú. To by bolo jednoduché, ale my osobne sa spoliehame na pridanú hodnotu zdieľaného riadenia. Toto je mimoriadne zložitá, komplexná úloha. Tiež by sme neradi ohrozili európsky rozpočet, ktorý samozrejme vystáva z prostriedkov daňových poplatníkov. V žiadnom prípade sa nechceme vyhybať, práve naopak chceme posilniť inovatívne postupy, finančné inžinierstvo, pokiaľ ide napríklad o projekty, ktoré sa kvalifikujú na podporu týchto projektov sú rôzne typy, preto je to mimoriadne zložité ich riadiť, ich implementovať. Zjednodušovanie je naozaj prepotrebné, pretože chceme lepšie zohľadňovať diverzifikovanú situáciu v mestách a regiónoch na území Európy, takže musíme byť flexibilnejší, pokiaľ ide o fungovanie tejto politiky vo všetkých fázach. Takže naozaj mnoho víziev, pre ktorými táto politika momentálne stojí. Na dnešné diskusie sme si pozvali dvoch odborníkov. Je to profesor John Bartle z Trásklajskej univerzity v Glasgow a Roland Blomeyer ktorý zastupuje spoločnosť Blumier a Sons. Nemám to tu dobre poznačené. Poprosím sekretariat o dokumenty. Takže Roland, vy ste z spoločnosti Blomier a Sans a vy nám istotne poviete, čom, čím sa zaoberáte detálnejšie. Takže ďakujem obom hosťom, že prišli. Máme tu ešte aj troch kolegov pochádzajúcich z národných štruktúr. Títo sa tiež vyjadria. Pán Graham D. Watson zo škótskej vlády, ktorý sa venuje certifikácii a finančným záležitostiam v súvislosti s európskymi študálnymi fondami. Potom je tu pán Marek Kalupa, z Polského ministerstva regionálneho rozvoja je riaditeľom oddelenia pre koordináciu implementácie európskych fondov. A ešte tu máme Jana Gregora z Ministerstva financií v Českej republike. Takže, ak to volíte, začneme s workshopom. Ako prvý pán John Bachtler, profesor pre európske štúdie z Univerzity Strathclyde v Glasgowe Kolegovia, možno nebudete možno teda vlastne vás bude trochu vyrušovať, že budeme hovoriť next slide please, ale uh, toto je dôležité preto, aby pán profesor mohol uh, predniesť svoju PowerPointovú prezentáciu. Ďakujem pekne, pani predsednička, dámy a páni, ďakujem pekne za pozvanie na tento zaujímavý workshop o zjednodušovaní ja sa e, zaoberám európskymi politikami, výskumom v tejto oblasti na univerzite Strathclyde v Glasgow. Nemám k dispozícii veľa času, dovolím si načetnúť viacero otázok, s ktorými sa hlubkovejšie zaoberám v dokumente, ktorý som vypracoval k mojej prezentácii. Poprvé, Chcem sa venovať súčasnej snahe zjednodušovania v rámci existujúceho kontextu, v širších súvislostiach zjednodušovania. Rád by som poukázal na tie iniciatívy, ktoré vznikli v nedávnych rokoch. To je prvý bod mojej prezentácie. Po druhé, pokúsim sa určitým spôsobom zhodnotiť tieto kroky na zjednodušovanie Položím si teda otázku, do akej miery prispeli tieto opatrenia, do akej miery boli úspešné. Využívam pritom samozrejme rôzne zdroje informač- informácií. A ešte po tretie, rád by som sa venoval budúcnosti koheznej politiky po roku 2013, tej debate, ktorá momentálne prebieha. V časti ide o otázky zintušovania, hlavne pokiaľ ide o riadenie a kontrolu. Takže začal by som tou prvou otázkou, takže poprosím ďalšiu priesvitku. Takže ten kontext, v akom vznikajú tieto iniciatívy na zjednodušovanie. Čo to vlastne je zjednodušovanie v oblasti koheznej politiky? Je to súčasť eh, širšej sady iniciatív, ktorá vznikla v komisii s cieľom e, zlepšiť e, administratívu. Toto sú snahy, ktoré prebiehajú už e, asi 10 ročie. Je tu snaha o kodifikovanie legislatívy, je tu mnoho aktov, ktoré boli kodifikované. Je tu snaha znížiť administratívne náklady spojené s legislatívou alebo teda s byrokraciou. kde Je tu snaha zhodnotiť návrhy legislatívnych aktov, teda vždy sa tu kladie otázka, je to tá najlepšia cesta na dosiahnutie zamýšľaných cieľov. Takže tu tu naozaj množstvo iniciatív, napríklad spolupráca s členskými štátmi, spolupráca medzi inštitúciami v snahe dosiahnuť better regulation, teda lepšiu legislatívu, lepšiu implementáciu. Agenda 2000, toto sú návrhy z, rok, z rokov 90., tak tieto tiež mali za cieľ zjednodušiť e, systémy riadenia, zvyšiť flexibilitu a decentralizovať implementáciu. Takže to, o čom teraz hovoríme, nie je žiadna novinka. Keď sa pozrieme na agentu 2000, boli tu prijaté určité kroky na zjednodušenie implementácia, bola samozrejme komplikovanejšia Mali sme dočinenia s prísnejšími požiadavkami na finančnú kontrolu, audit, monitorovanie a hodnotenie. Prečo tomu tak bolo? Preto, lebo v koheznej politike sa snažíme dosiahnuť viacero vecí naraz. Poprvé eh, zvýšenie eh, zodpovedného využívania prostriedkov a teda vlastne orientácia na prax. A toto je podľa mňa vec, ku ktorej sa ešte vrátim, keď budem hovoriť o tom v druhom a treťom bode mojej prezentácie, teda cieľ zjednodušovania, je často v konflikte do určitej miery s inými cieľmi, ktoré sledujeme v koheznej politike. Keď sa pozrieme na minulé obdobie, Môžeme si to vlastne rozdeliť na viacero období. Roky 2000-2006, tam sa členské štáty snažili tlačiť na komisiu, aby zjednodušovali systémy implementácie, pretože veľmi rýchlo bolo zrejme, že členské štáty budú mať dočinenia s mnohými výzvami a komisia v roku 2003 vypracovala oznámenie o zjednodušovaní, objasnení, koordinácii a flexibilnom riadení. Cieľom bolo teda zdušiť postupy napríklad v oblasti programovej revízie, audity, kontroly, poskytovanie, predkladanie správ, finančný manažment a tak ďalej. Určité čiastkové úspechy boli dosiahnuté, ale reakcie e, boli naozaj zmiešané zo strany členských štátov. Načasovanie v roku 2003 to už e, bolo po začiatku nového programového obdobia, takže naozaj bolo veľmi zložité zmeniť v jednom programovom období postupy oproti jeho začiatku. Samozrejme, že tu boli určité obmedzenia e, toho, čo sa dalo dosiahnuť. A každé opatrenie na zrušenie je v rôznych členských štátoch do rôznej miery relevantné, pretože sú tam naozaj veľké rozdiely, pokiaľ ide o administratívnu prax na druhých členských štátoch. Teraz sa stáme v roku 2003, tam došlo k reforme koheznej politiky. Tam už teda boli zapracované určité ponaučenia z obdobia 2001-2006 a boli tam jednoduchšie finančné tabulky, flexibilnejší prístup k hodnoteniu a nové kritériá Mm, súladu. Ale zase tá reakcia bola zmiešaná. Napríklad pokiaľ ide o to hodnotenie súladu, tam bol často pocit, že tie požiadavky sú ešte stále e, veľmi rozsiahle, veľmi obšírne. A teraz tie najnovšie opatrenia na zrušovanie pri zrode nových programov podpory vstali samozrejme aj zmeny v riadení. Komisia musela reagovať aj na krízu. Bol prijatý plán obnovy a pokiaľ ide o koheznú politiku, tam tiež bola reakcia vo forme investovania do reálnej ekonomiky. Cieľom bolo, cieľom bolo urýchliť implementáciu prostredníctvom väčšej flexibility a zjednodušovania pravidel. Komisia predložila viacero odporúčaní, na ktoré nadviazali legislatívne pozmenenia, všeobecného nariadenia, nariadenia implementačného a mm, špecifických e, mm, nariadení a nelegislatívnych opatrení. Ďalšiu presvitku poprosím dokumente, ktorý máte k dispozícii, tam vymenúvame 30 špecifických legislatívnych a nelegislatívnych opatrení. Na obrazovke teraz vidíte tie najhlavnejšie typy zjednodušovaných opatrení, ktoré boli zavedené v tomto rámci. Yes. Čiže legislatívne a nelegislatívne opatrenia. Napríklad môžeme zvýšiť flexibilitu tým, že sa pozrieme, ako dopadli programy v roku 2000 až 2006, pozrieť sa na lehoty, opravnenosti, potom e, preprogramovanie, čiže podporovať e, urýchlené alebo e, väčšie výdavky v kľúčových oblastiach v časoch hospodárskej krízy, takže napríklad zručnosti, malé a stredné podniky, energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie, potom ďalšie opatrenia, nástroje ako Jeremy a Jessica, finančné inženierstvo, aby tu bola lepšia účinnosť a taktiež e, frontloading loading alebo e, predfinancovanie, flexibilita potom pre pravidlá o štátnej pomoci, taktiež väčšia flexibilita pri pravidlách oprávnenosti paušály a tak ďalej a taktiež e, požiadavky pre poskytovanie informácie, e, reklamu, výkazníctvo, monitorovanie a v poslednom rade ešte flexibilita, čo sa týka lehôd pre e, rušenie záväzkov v prípade veľkých projektov. To bol taký stručný, rýchly prehľad prvej témy, o ktorej chcem hovoriť, teda vynaložené úsilie v oblasti zjednodušovania, nielen v nedávnej dobe, ale aj e, videné v širších súvislostiach. Druhá časť mojej prezentácie sa zameria na uh, zhodnotenie týchto alebo vnímanie týchto úsilí o zjednodušenie. Neexistuje žiadna súborná analýza účinnosti týchto opatrení, aspoň nie doteraz, takže ja som sa pokúsil pozrieť na viacero zdrojov a získať informácie, najskôr strategické správy z minulého roka. Členské krajiny mali eh, podať správu o ich využití opatrení, ale tie informácie, ktoré boli poskytnuté, sú veľmi rôznej kvality. Takže preto som sa, posom, som sa pozrel aj na výskum o riadiacich úradoch v 16 e, krajinách prostredníctvom siete IQ. V tejto sieti e, programoví manažery sa mali vyjadriť k relevantnosti, využití a hodnote jednotlivých e, opatrení, povedať, čo si o nich myslia. A mali sme aj online dotazník pre manažerov a spýtali sme sa ich na ich názor na každé jedno opatrenie a taktiež sme ich poprosili, aby ich oznámkovali Sieť IQ. Nie je to veľmi dobre viditeľné na tejto priesvitke, ale máte tam aj link na webovú stránku. Tu sú uvedené odkazy na 16 krajín, regionálna a národná úrovňa, úroveň. Teraz sa pozrieme na to, čo oni povedali k téme zjednodušenie. My sme sa pozreli na 5 skupín opatrení nelegislatívne, zmeny e, k všeobecným nariadeniam, k implementačným nariadeniam a taktiež k navrhovaným všeobecným nariadeniam. Celkový odkaz bol následovný. E, zjednodušenie je e, aspoň čiastočne úspešné. Úrady toto úsilie vítajú a podporujú urýchlené vyplácanie a taktiež podporujú rušenie prekážok pri implementácii, ale v niektorých krajinách bol veľký príspevok politiky súdržnosti v reakcii na hospodárskú krízu a naozaj tieto opatrenia pomohli, ale treba povedať, že miera absorpcie jednotlivých opatrení je rozličná. Závisí to od členskej krajiny, od dostupných prostriedkov závisí to aj od širších, širšieho úsilia pri riešení krízy. Relevantnosť e, týchto opatrení teda závisí od širšieho súboru opatrení alebo úsilia v danej členskej krajine. A viaceré úrady vyjadrili obavy, najskôr čo sa týka e, hrozby pri implementácii, ktorá vyplýva z väčšej zodpovednosti a teda potom možno spochybnenia pri audite. A tak ako aj v minulosti, tieto opatrenia sú dobre zamýšľané, ale niekedy e, to nejde viac do hĺbky programovacie obdobia to niekedy neumožňuje úplné využitie všetkých opatrení, pretože boli ťažkosti s ich zavádzaním. Niektoré členské krajiny majú obavy, že e, krátkodobé e, povinnosti môžu podkopať dlhodobejšie prínosy. Teraz viac podrobností o tomto grafe je to akýsi súhrn hodnotenia opatrení riadiacimi úradmi alebo orgánmi. To, čo je modrým alebo fialovým na spodku, to sú najcenejšie opatrenia, potom to, čo je e, červené, to je vnímané ako stredne užitočné a potom to žlté na vrchu, to sú e, tie najmenej relevantné opatrenia, teda v očiach riadiacich orgánov. A vidíte, že z väčšej časti všetky balíky legislatívnych a nelegislatívnych opatrení sú e, videné ako e, veľmi užitočné alebo stredne užitočné väčšinou, väčšinou riadiacich orgánov v členských krajinách, takže aspoň čiastočne pozitívne hodnotenie vo všeobecnosti. Keď sa pozriete na dokument, tak vidíte, že každé jednotlivé opatrenie má e, rozlišnú relevantnosť podľa toho, akú členskú krajinu ide, ale tie, ktoré sú najcennejšie, sú vyššia flexibilita, pokiaľ ide o e, ukončovanie programov v roku 2000-2006, potom ďalšie tranže čo sa týka predfinancovania v roku 2009 zjednodušené pravidla oprávnenosti a potom možnosť, aby členské krajiny opätovne mohli použiť tie obnosy pre nezrovnalosti, ktoré členská členské krajiny samotné e, identifikovali a odstránili. Tretia a posledná časť mojej prezentácie Teraz sa presuniem od nedávnych e, zjednodušení a budem hovoriť o budúcnosti politiky súdržnosti. Keď sa pozrieme na všetky príspevky v dokumente, v správe a potom aj neformálne stretnutie ministrov v Zaragoze nedávno, ale aj ďalšie príspevky v kontexte reformy, reformy kohoznej politiky. E, všetci hovoria, že potrebujeme jednoduchšiu, účinnejšiu politiku súdržnosti a treba sa zameriať na zjednodušenie riadiaceho a kontrolného systému, ale súbežne zabezpečiť, aby bolo riadne vynakladanie prostriedkov na zabezpečenie pokroku. Vidíme viacero prebiehajúcich rozhovorov, je tu vysoká skupina o koheznej politike a tak ďalej. Takže hovorí sa o rôznych témach, ale ja sa zameriem na kľúčové výzvy, teda reforma E, systémov riadenia a kontroly. A tu vidíme viacero tém, o ktorých sa diskutuje, teda v snahe zlepšiť veci do budúcnosti. E, sú tu viaceré otázky. Môžeme mať, napríklad môžeme mať rôzne systémy riadenia a kontroly, pre stroj, z troch úrovní na dve. Mať e, zjednodušené napríklad aj uzatváranie účtov. Potom e, rôzne systémy hodnotenia súladu. Či by sa s týmto nedalo niečo robiť? Ďalšia dôležitá otázka je, či môžeme mať e, vyššiu tolerantnosť pre chybovosť v návrhu nariadenia sa na túto tému hovorí na základe e, štúdií. Potom otázka, či môžeme zharmonizovať pravidla oprávnenosti, či by sa to mohlo rozšíriť na všetky politiky EÚ. A taktiež otázka prispôsobenia e, pravidla N plus 2 e, pre zrušenie záväzkov či by sa to malo týkať jednotlivých e, zákrokov, alebo či by sa to naozaj malo riediť okolnostiami. Potom sú širšie otázky alebo súvislosti, ktoré treba vziať do úvahy. Hovoríme aj o e, zmene e, správy. Hovorí sa taktiež o výkonnosti. Nové požiadavky na monitoring, výkazníctvo, ale mm, možno, že to zracionalizujú niektoré aspekty správy, zlepší to výkony, výkonnosť, ale nebude to možno nutne zjednodušenie a možno, že niekedy sa treba e, odkloniť trochu od mantry zjednodušenia a uznať, že e, náklady musia byť videné v súvislostiach. Treba sa spýtať, či naozaj sú prehnané vzhľadom na rozsah financovania. Niektorí navrhujú, že to treba e, porovnať aj s inými rozvojovými organizáciami, aby bolo možno, že jasnejšie, že to nie je až tak prehnaný, prehnaná cena. Ak je tu zdieľané e, riadenie, tak e, to potom tá, treba taktiež vidieť ako niečo komplexnejšie. A potom e, kompenzácie, o tom sa už viackrát hovorilo. E, zmena vždy niečo stojí, hlavne v tých krajinách, oblastiach, kde je nedostatok prostriedkov a kde sú naozaj e, vyvstávajú otázky o tom, čo sa stane, keď jeden orgán bude riadiť dva programy s dvoma systémami. Takže naozaj treba vidieť stabilitu aj účinnosť. Ďakujem pekne. Much, Ďakujem pekne. Toto bolo naozaj veľmi komplexné zhodnotenie výziev, ale predtým ako dám slovo ďalšiemu rečníkovi, chcem povedať, že je tu španielské predsedníctvo. E, chcem sa poďakovať, pretože vy ste tu vždy prítomní a to naozaj nie je úplne bežné na našom výbore. Regi je tu aj veľa zástupcov za komisiu. Dúfam, že sa potom budeme môcť dotknúť aj témy e, finančných pravidiel, ale teraz dostanete slovo pán Blomeyer. Thank you very much, uh, Ms. Hübner. Um, first, uh, a quick introduction, since your introduction of my person was a little bit... Uh, <clears throat> Veľmi krátky úvod, pretože som nemal čas sa pred tým predstaviť. Som z konzultačnej spoločnosti v oblasti Castilla-La Mancha v Španielsku. Pracujem na manažmente z jedných, jedného z uh, manažmentských fondov Európskeho sociálneho fondu. Ako už povedal e, predrečník, keďže naznačil e, kontext, ja by som skôr dal taký konkrétny feedback z interviu i z e, prieskumov z minulých týždňov. Ďalšiu presvitku poprosím. obsah stručne mojej prezentácie, ciele, metóda, ktorú sme použili, naše zistenia, analýza a nejakých zo pár záverov a odporúčaní. Ďalšia prísvitka, poprosím. Ako sme, sme vnímali a pochopili túto zákazku, náš, náš prínos k tomuto workshopu, pochopili sme to ako kritickú revíziu z opatrení na zjednodušenie, ktoré boli prijaté a tie, ktoré sú navrhované a pripravené na diskusiu alebo sa prededávno diskutovali tu v parlamente a možno snáď k diskusiám, ktoré prebiehajú v Španielsku a ten feedback k tým prieskumom, aké sú teda možné opcie na zlepšenie kontroly a manažmentu štrukturálnych fondov. A prečo je tu taký záujem o zjednodušovanie? Jedna vec, ktorá, ktorá určite spustila naše obavy, to je nedávna štúdia, ktorú sme e, vypracovali pre váš výbor rozpočtovej kontroly. Asi 50 auditorských orgánov v 25 členských krajinách sme požiadali o ich názor na súčasné systémy riadenia a spravovania fondov. Tento graf nám ukazuje, že asi dve tretiny respondentov e, majú výrazné obavy k súčasnému stavu, kde efektívnosť môže byť poš- e, poškodená terajšou situáciou. A ešte možno väčšie obavy, jedna z, jedno z hlavných zameraní koheznej politiky je podporiť inovácie a to určite bude jedna z priorít budúcnosti. Množstvo obáv je, že tí e, financujúci e, e, projektov sú možno odrádzaní čiestočne. a manažeri venujú oveľa viac času kontrole než vlastne samotnému obsahu Takýto pocit, pocit malo asi 70 opýtaných orgánov. O čom idem vlastne hovoriť? Kolega e, nám uviedol problematiku. Už tie pri, e, prijaté modifikácie a tie, ktoré ešte prijať treba, a teda aké sú všeobecné, všeobecné ciele? Uľahčenie toku financovania v kontexte ekonomickej krízy. Dôležité je zabezpečiť, aby kohezné fondy dos, do, dos, došli čo najefektívnejšie k ich užívateľom a tiež snaha znížiť zaťaženie, administratívne zaťaženie týchto spravovateľov tým, že sa zavedú, zavedie viac jas, jasne, jasného prehľadu a tiež zlepšenie určitých požiadaviek. Naša metóda pri odpovediach na tie otázky Najprv sme realizovali prieskum e, na základe jednotlivých pozmeňujúcich návrhov a potom sme realizovali prieskum 37 auditorských orgánov z 19 krajín nám odpovedalo a podelili sa s nami o efektivite e, zjednodušení. A Poznám spravovanie len v jednom regióne, kde sme sa na ne zamerali. Realizovali sme e, interviu v regióne e, Kastília, Aragon a v e, Katalánsku a v Castilla Mancha. Tí z vás, ktorí nepoznáte tieto regióny, ide naozaj o rozmanité regióny. Tri sú v pravidlách konvergencie, jedno je v s, iných, s inými programami v oblasti hospodárskej súťaže. Teraz naše zistenia. Náš prieskum, tak povediať, z kancelárie to naznačil a potom to potvrdil aj prieskum v, tr- e, v teréne, že je tu rovnováha medzi tými pozmeneniami všeobecnej aplikácie a potom medzi takými špecifickej a tiež niekoľko malých tak pozmenení čo mám na mysli tými všeobecnými pozmeneniami? No už tie pokrývajú všetky oblasti, kde što špecifické pozmenujúce návrhy sa vzťahujú len na špecifické fondy, teritoriálna spolupráca napríklad, nástroje finančného inžinierstva. A toto rozčlenenie aj preto, lebo si myslíme, že tie špecifické pozmenenia majú možno menej dopadov na zníženie legislatívneho zaťaženia, pretože pokrývajú relatívne menšiu časť tých fondov. Keď sa pozrieme na Jeremyho, to je menej ako percento celku, teda celkovej koheznej politiky pomoci, 2, či v inej oblasti 2,5%. Takže je vlastne veľmi malé, malé oblasti. Potom sme ešte toto analyzovali vzhľadom na hlavný, hlavné zameranie, aké, aká je hnacia sila za týmito zmenami. Našli sme asi 39, z toho 21 sa jasne zameriavajú na objasnenie existujúcich požiadaviek, hlavne v kontexte zlepšeného chápania, zjednodušenia. 13 sa zameralo na respektíve prispelo k zníženiu administratívnych požiadaviek a 17 sa zamerialo na finančné toky, aby sa bezpečilo, že v rámci ekonomickej krízy sa financovanie bude diať efektívnejším spôsobom a bude smerovať lepšie k požívateľom. Prvý feedback z toho prieskumu už som bol povedal, že sme oslovili auditorské orgány. Vybrali sme ich kvôli ich nedávnej e, e účasti na posudzovaní súladu. Všeobecne ten feedback nebol taký pozitívny. Požiadali sme ich, či si myslia, že tie prijaté i navrhované pozmeňujúce návrhy vlastne prispeli k zníženiu administratívneho zaťaženia. A červená farba nám ukazuje, že už tie prijaté pozmeňujúce návrhy e, asi dve tretiny respondentov si myslelo, že nedošlo k zmenám v administratívnom bremene a 20 si myslí, že ako administratívne bremeno sa vlastne zvýšilo. Asi 17 si myslel, že došlo k redukcii. Toľko k už prijatým pozmeňujúcim návrhom. Keď sa pozrieme na pozmeňujúce e, opatrenia, ktoré sa príjmu tento rok, tak feedback je oveľa pozitívnejší, pretože tu máme naďalej ešte 16%, ktoré si myslia, 60%, že, že taká zmena nebude, ale minimálne e, takáto časť e, je opačného názoru. Ďalšia otázka, ktorá bola položená v rámci tohoto prieskumu. Druhá hlavná motivácia, či e, prostriedky do, dospievajú k užívateľom rýchlejšie, oslovujú väčšie, väčšie spektrum užívateľov, čiže opätovne ten feedback tu nie je taký povzbudivý. 72% e, auditorských orgánov sa domnieva, že nedošlo k zmene, pokiaľ ide o tie fondy, ktoré sa dostanú k užívateľom. Možno niektoré z opatrení sú nedávne, mnohé asi si musia uvedomiť svoj dopad Určite však to trošku odzrkadluje očakávania auditorských orgánov. Ďalšiu priesvitku poprosím. So pár slov k našim e, rozhovorom v štyroch e, regiónoch Španielska. Všeobecný tón, musím povedať, bol skôr kritický. Všeobecne bol pocit, že, že to, čo dnes bolo doteraz prijaté a čo sa navrhuje, neprispelo ozaj výraznou mierou k zníženiu administratívneho zaťaženia. Jeden z hlavných problémov v diskusii e, je otázka duplikácie kontrole, kontroly. To mnohých naplňalo obavami. Ďalšia otázka, ktorú sme diskutovali, sa týka posudzovania súladu. A tu bol taký pocit, že do určitej miery boli pozitívne očakávania a mnohí manažéri vítali posudzovanie súladu, pretože už od začiatku máme teraz jasné pravidlá a nemôžeme byť zaskočení nejakými zmenami počas implementácie, ale prvé skúsenosti, prvé audity nám ukazujú, že že sa to nie nevyhnutne pretavilo do vyššej miery dôvery. Takže čo si tu naďalej chýba? A potom sme ešte diskutovali o proporčnosť a navštívili sme mnohé oblasti. Aragon, sú tu mnohé oblasti s relatívne malými programami a nemajú pocit, že tie požiadavky, ktoré sa na nich sťažujú, sú nejakej, do nejakej miery rozdielne od tých väčších, od tých väčších programov. Ďalšiu priesvitku poprosím. Jedna z vecí, ktorú nám e, povedali a ktoré sme diskutovali v regiónoch, že by snáď bolo, malo byť možné vytvoriť efektívnejšie kontrolné a auditorské mechanizmy, a to na vertikálnej úrovni. V mnohých regiónoch nám povedali, že rovnaké veci posudzujú v rámci najprv u e, poberateľov pri e, lokálnom audite a potom regionálne auditorské e, orgány komunikujú s účtovným dvorom a s komisiou. Takže možno väčšia efektivita na to, aby bola lepšia koordinácia a do určitej, do veľkej miery sa akceptuje, že že to nie je len úloha e, aj pre ľudí, ktorí to interpretujú na národnej úrovni. A teraz sa dostávam k ďalšej e, priesvitke na horizontálnej úrovni medzi rôznymi e, štruktúrálnymi autoritami. Tá, tá všeobecná regulácia sa veľmi jasne líši. V regiónoch mali pocit, že to viedlo k nárastu duplikácie, prekrytia medzi kontrolami na rôznych úrovniach a z nedávnych štúdí pre e, váš výbor Kokobu sme zistili, že je to osobitná e, výzva alebo, alebo úloha pre členské krajiny zistiť v rámci vlastnej administratívy, ako sa vyhnúť prekrývaniu. Minimálne v jeden, viac než jeden, jedna krajina bola zahrnutá, takže keď e, máte e, certifikujúci orgán v jednej v členskej krajine a v prípade e, ďalších štátov v inej krajine. Ďalšia priesvitka poprosím. A e, jedna z tém, ktorú sme diskutovali, ktorá odoznela ako otázka, keď išlo o návrhy komisie, o pozmeňujúce návrhy, boli sme vlastne veľmi prekvapení a my parlament to v diskusii aj komunikoval pri nedávnych pozmeňujúcich návrhoch, že prebehlo relatívne málo konzultácií k týmto pozmeňujúcim návrhom a vec, ktorú sme si všimli, že tu nie je regulatórne posudzovanie dopadu a e, pomerne e, obme, e, limitovaná miera konzultácií. Jedna z tých, jeden z tých pozmeňujúcich návrhov kvôli súrnosti naznačuje, že k určitým špecifickým pozmeňujúcim návrhom nebola žiadna konzultácia. Tie orgány sme oslovili s touto otázkou a opätovne sme zistili, že viac než väčšina si myslí, že boli dostatočne konzultovaní, ale asi štvrtina si myslí, pardon, asi tretina si myslí, že áno, boli konzultovaní a ich názory boli posúdené. A jedna z otázok v mojej vlastnej oblasti, čo považujem za zvláštne, nedávne neformálne stretnutie e, ministrov regionálnej politiky vlastne alebo teda tá príprava nevychádzala z daných eh, diskusí v regióne. Takže naša vlastná oblasť nemohla mať skúsenosť, alebo nemohla eh, poskytnúť explicitným spôsobom svoje skúsenosti. Samozrejme, že na národnej úrovni sú, eh, je know-how a skúsenosti, ale budúce stretnutia by mohli mať osoch sformalizovaných konzultácií, pričom tie priame skúsenosti implementujúcich orgánov e, by sa použili. Ďalšia priesvitka. Teda naše závery. E, všeobecne náš dojem je taký, že pozmenujúce návrhy boli len e, obmedzeného významu na zníženie administratívneho zaťaženia a, manaž- a, a relevantnosti manažmentu a kontroly. Už môj predrečník povedal, že niekedy e, e, uprednostňujete radšej toho, to, to známe zlo, než niečo neznáme. Prosím, dajte si záležať na tom, aby budúce pozornice návrhy e, mali menej nedostatkov. Samozrejme, že existujú, exist, radšej uprednostníme také, ktoré majú nejaké nedostatky, než zmeny do existujúceho programovacieho obdobia. to by prispelo aj k uľahčeniu e, toku financovania, napríklad spravovateľia štrukturálnych fondov, ktoré, ktorí majú na starosti kontrolu, by potom mohli viac svojho času venovať obsahu a zabezpečiť, že minimálne v oblastiach, kde sa požaduje na prípravu projektov viac zdrojov, dostatok zdrojov je na toto vyhradených. A ďalšia priesvitka, poprosím. Už záverom naše odporúčania, a to do veľkej miery, je v súlade s tým, čo ste vy už povedali, pán profesor. Proporčnosť, teda preskúmanie možností na posilnenie artikulácie pro princípu proporcionality vo všeobecných usmerneniach, už táto myšlienka bola diskutovaná na rôznych fórach Mluví o dôveryhodnosti a tieto malé programy, tak ako to vyzerá teraz, sú už v nich výnimky, pokiaľ ide o požiadavky na malé programy. Programy, ktoré sú pod 750 miliónov eur. Ale toto vlastne len veľmi mierne sa dotýka programov v rámci 244 programov EDF sa vlastne len veľmi malé množstvo vzťahuje teda na toto hranicu 750 miliónov eur a 40 e, príspevkov Európskeho spoločenstva. No už mnohí to teda nesplňajú. Pokiaľ ide o kontrolu a audit na dvoch úrovniach e, horizontálnych úrovní, určite by to malo byť možné rozlišovať medzi tými troma úlohami, aby sme sa vyhli prekrytiu medzi tými troma úlohami, medzi troma štrukturálnymi fondami. Možno tiež sa treba pozrieť, ako určité požiadavky môžu byť spustené len pri problémoch, ale nie vo vzťahu k auditu štrukturálnych fondov, aby neprebiehali každý rok. A na vertikálnej úrovni opätovne si myslíme, je tu veľký priestor na zlepšenie koordinácie medzi rôznymi inštitúciami, ktoré poskytujú audit, napríklad možnosť vykonávať spoločný audit medzi národnými a e, auditorskými orgánmi členských krajín. Je tu pilotný projekt, e, tri členské krajiny, Holandsko, Česká republika a Dánsko, bolo by to určite možné e, intenzifikovať a je, bola by to lepšia koordinácia medzi členskými krajinami. A posledná priesvitka, ako by mohli vyzerať ďalšie zlepšenia, modifikácie rámca. Mám tu na mysli hlavne budúcnosť Určite sa domnievame, že by sa lepšie dali využívať regulatórny e, posudzovanie dopadov a dalo by sa určite zintenzívniť komunikovanie s členskými krajinami. Toto nie je nič nové, ide to len ruka v ruke s materiálmi, ktoré komisia sama predložila. Budúcnosť e, koheznej politiky, nový rámec potrebuje silnejší dialog. Ďakujem.

Ja osobne sa chcem k tomu vyjadriť z hľadiska praxe, z hľadiska skúseností jednotlivých regiónov a orgánov. Ja osobne pôsobím ako auditor a pre škótsku vládu a ja teda presne chápem, s akými problémami sa potýkajú ľudia z praxe, ktorí sa zaoberajú o, e, takýmito programami. Takže ak dovolíte, ja vám poviem niečo o tých problémoch, o, e, ktorými som sa stretol ja vo svojej činnosti. Prvá vec, ktorú je potrebné si uvedomiť, že nemôžete vyhovieť všetkým, nemôžete sa snažiť uspokojiť všetkých naraz, to sa skrátka nedá. Balíček zjednodušovania pre nás e, nebol príliš nápomocný. Tie prínosy boli obmedzené, pretože to zjednodušenie ako také nenastalo. Skôr sa to trošku skomplikovalo. Mali sme možno trošku možnosť e, presunúť balíčky prostriedkov na špecifické oblasti. To bolo nápomocné do určitej miery. Napríklad sa nám podarilo nasmerovať prostriedky do e, bývania energeticky menej náročného bývania Jeremy a Jessica to boli vynikajúce programy. Uh, Takže my sa snažíme program uskutočniť od začiatku do konca. Je to mimoriadne komplikované. Napríklad mnohé programy sa schvaľujú v úvode a my e, nechceme e, samozrejme znevýhodňovať e, existujúcich žiadateľov v porovnaní s novými a zase naopak. Takže zmeny počas programového e, obdobia e, pre nás sú naozaj obrovskou katastrofou. Súhlasím s zjednodušovaním, pokiaľ ide o štruktúry, pokiaľ ide o, o e, certifikačné úrady, auditorské úrady, riadiace úrady na rôznych úrovniach. A ja osobne sa venujem kontrolnému systému a ja sa snažím o to, aby sa moji podriadení nevenovali kontrolám toho istého, aby tu nebola duplicita. My skrátka nepotrebujeme, aby certifikačný úrad eh, pre eh, celý eh, región, aby bol rozdelený na nejaké menšie jednotky. Skrátka, čo je dôležité, je zmena Eh, aby, aby, aby zmena nebola radikálna. Dôležité je riadne rozdelenie úloh. A dôležité je to, aby nemuseli naši zamestnanci pracovať simultánne s dvomi rôznymi uh, systémami, aby nemuseli prejsť zo dňa na deň zo starého systému na nový systém. Toto by bola naozaj katastrofa. My sme sa snažili predlžiť programy tak aby sme mali možnosť e, ukončiť obdobie 2008 2006, e, teda e, takže radikálne odlišné dva systémy fungujúce v tom istom čase, to by bolo práve mimoriadne náročné, mimoriadne nákladné a my skrátka nemáme dva odlišné týmy, budú to tí istí ľudia, ktorí sa budú musieť s týmto vysporiadať rozpočtové škrty na budúci rok. Toto je ďalšia vec, ktorou máme dočistenia. Naozaj obrovské rozpočtové škrty. Potrebujeme dve či tri generálne raditeľstva na to, aby riešili podobné programy Pokiaľ ide o malé projekty, tieto musíme kontrolovať. Sú to organizácie, ktoré musíme navštevovať a musíme počas ich prevádzky kontrolovať. Toto je obrovská, obrovské mrhanie prostriedkami. Um, simplification works. It's a continual process. We've been doing it since the start of these programs. But changes just for change. Takže robiť zmeny iba preto, aby sa niečo dialo, proste je obrovskou, obrovskou zaťažou pre náš e, personál. Iný systém platieb v existujúcom programe. E, mne sa to osobne zdá absolútne neracionálne. potom riadenie rizika, presun zodpovedností z národnej úrovne na úroveň regionálnu je v poriadku, pokiaľ to náležite funguje. nesme potom prísť komisia kritizovať nás za naše postupy, tak ako sa to stalo v minulom roku. 25 programu sme museli vrátiť, pretože tu boli nejaké zmeny koncom programovacieho obdobia, tak tu si kladiem otázku, oplatí sa to, hlavne v prípade malých programov? Môžeme takéto riziko riadnym spôsobom vykázať v bilancii? Potom schvaľovanie zo strany komisie. Ak niečo spustíme predtým, než to komisia schváli, tak e, stojíme pred obrovským rizikom. To riziko musí znašať región, ak to komisia následne neschváli. Sú tu samozrejme aj plusy takéhoto prístupu, ale sú to obrovské nevýhody a myslím si, že každý jeden región, každý jeden členský štát využil pravidlá zizdušovania vo svoj prospech. Samozrejme, nemôžete za každým vyhovieť všetkým, ale pre nás hlavné riziko predstavuje nadmiera kontroly, príjmanie rozhodnutí, čo je porušením pravidiel, čo je naozaj už podvodom, pokiaľ ide o štruktúrálne fondy. Náprava nenáležitosti. 99 takýchto prípadov nepredstavuje E, podvody, ale my to musíme náležite kontrolovať, musíme to náležite odlišovať. E, Média často sa týmto mm, otázkam venujú a nafúkujú to, ale my skúsenosti vychádzajú, môžeme povedať, že veľmi málo takýchto e, chýb je skutočne podvodmi. Takže prosím, nerobme zmeny prevratným spôsobom, prosím, krok po kroku, Dajte nám čas na implementáciu jednotlivých opatrení. Nemôžete v polovici programu povedať, e, robme to inak. Ak e, chcete, aby sa veci radikálne zmenili v roku 2013, tak e, áno, nech sa páči, ale povedzte nám to teraz alebo neskôr budúci rok, aby sme mali čas sa na to pripraviť a rozbehnúť náležité procesy. Toto je zhruba všetko, čo som chcel povedať. Dúfam, že vám to bude nejakým spôsobom napomocné. Ďakujem pekne. A teraz pán Kalupa z Polska, nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem pani predsednička za túto možnosť e, vyjadriť tu naše stanovisko na túto tému. Kolesná politika samozrejme nie je tým najlepším mechanizmom, aký sme kedy mali dočinenia. Predrečníci poukázali na problémy, ktoré vznikajú v oblasti riadenia auditu a kontroly. Kohezná politika sa potýka s tým problémom, že sa nachádza na križovatke medzi rôznymi horizontálnymi politikami EÚ. Všetky orgány Európskej únie sa predsa v rámci koheznej politiky snažia uplatňovať svoje postupy a tým samozrejme vzniká riziko dopustiť sa chýb a toto riziko je v tejto oblasti vyššie než v iných oblastiach, pretože každý sa snaží realizovať svoje vlastné postupy. Realizované sú vymogy iných politik. Takže kohezná politika je takým určitým bojskom, kde požiadavky jednotlivých účastníkov stoja proti sebe. Je tu mnoho chýb, ktorým dochádza pri realizácii koheznej politiky. No z toho samozrejme vystáva aj diskusia o tom, či by sme nemali zvýšiť e, tú priateľnú mieru chybovosti, zvýšiť tú našu toleranciu na asi 2%. Ja mám pocit, že takýto prístup by e, skrátka riešil iba symptómy, ale nie príčiny choroby. Pán profesor už e, hovoril, aké tu boli snahy o zjednodušenie Napríklad možnosť predlženia lehôd, to je veľmi dobrý nápad, alebo je tu možnosť aby sa predkladali žiadosti o preplatenie komisii. Rád by som ešte raz poukázal na to, že doterajšie pokusy o zjednodušenie koheznej politiky išli v tom zmysle, ako by sme sa snažili umývaním zubov vyriešiť tuberkulózu. Samozrejme, že čistenie zubov je dôležité pre ľudský organizmus, ale nie je to liečba tuberkulózy. Takže prečo vznikajú chyby pri realizácii koheznej politiky? Skrátka, je dôležité tieto nájsť, tieto riadne pomenovať, tieto príčiny. Momentálne tu máme rôzne možnosti, sú to aj sankcie. A pre mnohé členské štáty je veľmi zložité vyhnúť sa chybám. Už som spomínal, že sú tu úvahy o tom, ako zvýšiť e, toleranciu voči chybovosti. A to po mňa nie je ten správny prístup. Podľa mňa je dôležité, aby sme sa snažili tú chybovosť znížiť. My máme trošku obavy, pokiaľ ide o prístup komisie k rozpočtovému nariadeniu ako by išlo o presun zodpovednosti za riadenie a kontroly. Ide o výročnú účtovnú závierku komisie. Vraj ide o zjednodušovanie. Takto sa to prezentuje, ale ja osobne nemám pocit, že toto naozaj smeruje k zjednodušovaniu. Samozrejme, že komisia chce dosiahnuť harmonizáciu, pokiaľ ide o systémy riadenia, správy, auditu, kontroly, aj pokiaľ ide o účtovné závierky, výročné účtovné závierky, ale toto samozrejme je obrovský tlak na kontrolné systémy členských štátov, pretože na úrovni členských štátov bude potrebné realizovať ešte hĺbkovejšie kontroly, tak aby sa prostriedky vynakladali náležitým spôsobom. To by potom mohlo viesť k tomu, že bude potrebné uskutočniť viacero korektúr a bude potrebné zmeniť už schválené výšky príspevkov. Takže my si nemyslíme, že toto je skutočné zjednodušenie. Skôr máme pocit, že skrátka tá lopta sa presúva do hracieho pola členských štátov a že je tu teda vlastne obrovský tlak na eh, orgány riadenia a kontroly v členských štátoch. Tiež by možno bolo dobre zamyslieť sa nad tým, eh, čo vlastne máme chápať pod pojmom audit v oblasti koheznej politiky hlavne v súvislosti s kontrolami, ktoré realizuje Európsky dvor auditorov. Kontrola účtov v prípade inštitúcií sa koncentruje hlavne na otázky financovania, teda či to financovanie prebieha riadne, či tie výdavky eh, sú náležité, splňajú kritériá v rámci koheznej politiky. A keď sa spojíte s expertami, tak vidíte, že podľa nich je oveľa dôležitejšie preveriť, či náhodou nie sú problémom lehoty, napríklad zverejňovanie projektov v Európskom úradnom vestníku. Auditori sa vôbec nezaoberajú otázkou dĺžky týchto lehôd. Oni len chcú vedieť, či sa dodržali, alebo nie. Vôbec neviem, aké, aké dlhé sú tieto lehoty. A potom v tejto súvislosti stanovujú sankcie. Takže Podľa nás by cieľom auditu malo byť niečo iné. Aj účtovný dvor by sa mal skôr venovať tým výkonom, ale byť kontrola výkonov. Členské štáty by mali preverovať, či boli dodržané stanovené postupy. I tam tež exekvované. E, oczywiście e, można by tutaj mówić o szeregu bardzo szczegółowych propozycji, ale myślę, że Áno, samozrejme, že tu môžeme hovoriť aj o celom rade konkrétnych návrhov. Ja však mám skôr pocit, že toto nie je vhodné fórum hovoriť tu o detailných návrhoch. Samozrejme, predstavy členských štátov je možné prediskutovať na rôznych iných fórach, napríklad z DG Regio. Toto podľa mňa nie je to správne fórum. No a ešte na záver, ak dovolíte, návrhy týkajúce sa nového, nového rozpočtového nariadenia. Ešte raz opakujem, že takto, toto nepovažujeme za skutočné zjednodušenie. Naopak dochádza k presúvaniu zodpovedností z komisie na členské štáty, k zvyšovaniu záťaže, takže skôr to považujeme za komplikovanejšie než jednoduchšie. Pán Jan Gregor. Vážení poslanci, dámy a páni, v prvom rade sa chcem poďakovať za možnosť pripojiť sa k kolegom, predrečníkom a doplniť tak pohľad členských krajín. Zastupujem České ministerstvo financií a som zodpovedný za osvedčovanie štrukturálnych fondov a aj e, polnospodárske platobné agentúry a akreditácie pre túto agentúru. Dúfam, že sa môžem pokúsiť porovnať e, regionálny a polnohospodársky systém na národnej úrovni a teda aj súvisiace relevantné postupy. Chcem povedať, že sú tu traja kľúčoví aktéry, um, riadiace agentúry, osvedčujúce a monitorovacie agentúry. Takže tie riadiace sú zodpovedné za riadenie a implementáciu programu v súlade s dobrou finančnou disciplínou. Certifikačná agentúra mm, má hlboké znalosti v oblasti riadenia a kontroly a auditorské agentúry kontrolujú e, dobre fungovanie riadiaceho a kontrolného systému a teda e, overujú aj e, úroveň a opodstatenosť výdavkov. My sa stretávame s viacerými ťažkosťami pri práci s osvedčujúcimi a auditorskými úradmi. Niekedy máme informácie o nezrovnalostiach alebo možných e, podvodoch. Môžeme konať ako osvedčujúci orgán, ale v súlade s tým, čo naplánovala komisia, nemôžeme kontrolovať priamo na meste, takže môžeme sa obrátiť na auditorské úrady a vyzvať ich k uskutočneniu auditov sami to nemôžeme spraviť, pretože my sa pozeráme na e, certifikačné e, výdavky, takže je to uzavretý kruh. Zatiaľ sme na to nenašli e, legislatívne riešenie. Porovnám to so spoločnou polnospodárskou politikou. Tu sú platobné agentúry, príslušné koordinačné a certifikačné úrady. Takže trošku odlišná terminológia. E, vyplácajúca agentúra má podobné, e, podobnú zodpovednosť ako riadiaci úrad v prípade štrukturálnych fondov a vyplácajúca agentúra musí byť akreditovaná. Ďalšia povinnosť pre členské krajiny, ktoré majú viac ako jednu e, platobnú agentúru. Tu musí byť jeden koordinačný orgán na zabezpečenie konzistentného postupu a je to aj jediné kontaktné miesto pre komisiu. Ďalší orgán, ktorý sa nazýva e, príslušný orgán, ja zohrávam úlohu v rámci takéhoto úradu. My akreditujeme platobné agentúry a neustále monitorujeme implementáciu akreditačných kritérií. Vidím niekoľko podobných e, bodov medzi príslušnou agentúrou v polnospodárstve a certifikačnou agentúrou. No a Ide o to zabezpečiť aj úplné audity, treba osvedčiť e, úplnosť a správnosť e, údajov akreditovanej agentúry. Tým, že sa snažím porovnať legislatívny kontext, e, musím položiť aj jednu otázku, prečo certifikačné orgány a pritom eh, v oblasti polnospodárstva sa takéto agentúry zaoberajú auditmi. Myslím, že by to malo byť eh, konzistentné napriek všetkými politikami EÚ. Potom eh, otázka mechanizmu, ktorý by poskytol väčšiu istotu pre členské krajiny a komisiu. Nie je to otázka, na ktorú sa jednoducho odpoveda a zatiaľ ani ja sám nemám nejakú, nejaký osobný názor. Mechanizmy v rámci štruktúrálnych fondov by mali byť schopné implementovať priame plnospodárske platby s rovnakou chybovosťou ako samotný polnospodársky systém. Takže sa to veľmi ťažko porovnáva tieto dve politické oblasti. A ešte na záver niekoľko návrhov v e, budúcej debaty o zjednodušení. Mali by sme zabezpečiť konzistentnú terminológiu, Všetky príslušné generálne riaditeľstva by sa mali lepšie skoordinovať, čo sa týka metodiky a výkladu politik. A opäť sa hovorilo o tom, že musí byť vypracovaná metodika a poskytnutá členským krajinám v úvode obdobia na to, aby sme sa vyhli prekvapeniam uprostred a vtedy sa na to ťažko reaguje. A potom e, e pravidla oprávnenosti. Ja si myslím, že tie pravidlá, ktoré sú zadefinované nariadením, by mali byť rovnaké pre všetky politiky, napríklad DPH. To sa v súčasnosti odlišuje od štrukturálnych fondov pri e, vidieckom rozvoji. Ja sa stotožňujem aj s Grahamom Watsonom a myslím si, že zjednodušenie mechanizmov e, to by mal byť výsledok vývoja a nie revolúcie a to by malo vychádzať zo silných eh, stránok súčasného systému, aj keď sú rozdiely v, medzi jednotlivými členskými krajinami. Ja mám pocit, že pri nových členských krajinách e, osvedčujúce orgány majú dostatok pracovníkov a naozaj E, pomáhajú členským krajinám aj komisii, poskytujú isté e, zabezpeky. A ešte na záver poviem, že budeme mať spoločný dokument e, krajín Vyšehradskej štvorky a dúfam, že sa nám tento dokument podarí odprezentovať ku koncu tohto roka. Teda súbežne predložíme dokument aj komisii, aj tomuto výboru. Ďakujem pekne, pán Gregor. A teraz um, priestor pre otázky. Pani Šrter, nech sa páči. Ja mám ja Um... Áno, ďakujem. Prvá poznámka k tomu, čo tu odznelo. To, čo tu odznelo, už poznáme. Tí, ktorí sa tým zaoberajú, to poznajú. Experti neprišli ani so žiadnym konkrétnym návrhom, takže som naozaj sklamaná. My situáciu poznáme celkom presne. Tí, čo majú skúsenosti, presne vedia, ako sa veci vyvíjali. A teda prečo sa niektoré veci upresnili, prečo výbor auditorov vyžaduje takúto presnosť to vyplývalo z toho, že tu boli problémy s výdavkami zo štruktúrálnych fondov. Naša otázka znela, ako dokážeme urobiť hodnotenie, ktoré bude orientované na príslušné ciele a obstojí pred dvorom auditorov. Experti sa k tomu však nevyjadrili, preto teraz takto explicitne kladiem túto otázku, na ktorú poprosím odpoveď. Takže povedzte nám naozaj, ako môžeme hodnotiť. Sú to predsa verejné prostriedky, takže skladáme účty, tak povediať, s našim daňovým poplatníkom, ako zabezpečiť, aby tu neboli iba e, procesovo orientované, ale výsledkovo orientované prístupy, aby sa tie prostriedky napriek tomu precízne uplatňovali transparentne tak, aby daní poplatníci presne vedeli, čo sa deje s ich prostriedkami. Toto je tá rovnováha, ktorú musíme dosiahnuť. Takto znie naša otázka a bohužiaľ ste sa k tomu zatiaľ ešte nevyjadrili. Vašu analýzu už poznáme. Ďakujem pekne, pán Van Nistelrooy. Ďakujem pekne, pani predsednička. je to dosť užitočná informácia, ale napriek tomu mám ešte otázky. Hovoríte o vývoji a nie o revolúcii, ale akým smerom sa má tento vývoj uberať? Pretože teraz sa hovorí o preskúmaní všeobecného finančného nariadenia. Možno, že by sme dokonca mohli povedať, že všetky fondy, ktoré sa stretávajú s problémami pri implementácii v členských krajinách, by mali byť zracionalizované, aby bolo jasné, kde je zodpovednosť. Väčšinou sa to deje na úrovni členskej krajiny. Mohli by ste nám povedať viac? Hovoríte, že toto prehlásenie o finančnom riadení od členských krajín by malo byť presnejšie, ale pred e, necelými dvoma mesiacmi sme boli vo Francúzsku a naozaj osoby sú zhrozené, pretože po štyroch rokoch ešte sa len nie sú výsledky. Bolo 4-5 auditov, e, bolo to treba po každé vysvetliť, ale je to ešte stále zložité. A ako hovoríte, nebude to revolúcia, bude to začiatok nového e, obdobia a malo by to byť jasné treba ísť teda týmto smerom? A ako povedal posledný rečník, je pravda, že niektorí chcú sa pridržať pravidel tak, ako fungujú v oblasti polnohospodárských e, fondov, ale vy hovoríte, že je tu aj radikálne odlišná metóda, napríklad pridelovanie e, prostriedkov adresátom. Ako to vidíte vy? Ako budeme môcť napredovať, mať nové nariadenie o spoločnom e, riadení? Jan Kozlovský teraz, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcel by som e, urobiť podrobný návrh, ktorý súvisí s praxou našej e, územnej samozprávy v súlade s článkom 39. Ja navrhujem, aby veľké projekty mali minim, minimálnu hodnotu 100 miliónov eur a nie 25 miliónov, tak ako tomu bolo doteraz v oblasti životného prostredia. To by bolo veľké zjednodušenie tak pre členskú krajinu ako pre komisiu. A druhý návrh. Skrátiť dobu pre malé a stredné podniky. Článok 57, čiže skrátiť to z troch na dva roky. E, tri roky pre malé a stredné podniky to príliš obmedzuje ich konkurencieschopnosť. A tretí návrh, to sa týka obmedzenia auditorských kontrol. Musíme mať e, európske riešenia, čo sa týka e, frekvencie. Ja viem, že počas mesiaca môžu byť e, rôzne kontroly rôznych inštitúcií polských alebo európskych, takže je to veľmi zložitá situácia. Ďakujem pekne. Mm, teraz by sa mohol e, niekto zhostiť e, od toho poskytnúť odpovede. Ďakujem pekne za tieto pripomienky. Žiaľ, zjednodušenie to je to slovo, ktoré sa najčastejšie vyskytuje. Ako som už povedal, závere. Máme veľmi zložitý postup e, zdieľaného riadenia. Keď sa pozrieme na iné rozvojové organizácie alebo viac úrovňové systémy, tak e, vidíme podobné výzvy. V členských krajinách viac úrovňový systém funguje. Možno, že v jednotlivých krajinách je to účinné, ale na úrovni 27 krajín by sme mohli mať nejaký jednoduchý e, systém. Máme, možno by bolo dobre mať európsku politiku súdržnosti. Ja rozumiem tej frustrácii riešením nie je eh, dosiahnuť nejaký prelom z tých eh, dnešných prezentácií, myslím, je možné vytušiť, eh, ktoré pozitívne kroky by mohli byť podniknuté. rovnaké pravidlá opravnenosti, konzistentná metodika, stabilné pravidlá pred a počas programovacieho obdobia, e, jasné pravidlá pre audit a potom taktiež postupy pri nezrovnalostiach. Toto, sú, toto je 5 odporúčaní, ktoré podľa mňa poskytujú, poskytujú naozaj veľmi dobré e, usmernenia, čo sa týka budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Butler. Teraz ďalší experti, ktorí by chceli zareagovať na otázky. Ďakujem pekne. Ja zareagujem na otázky pána Van Nistelroja, ako dosiahnuť zmeny v oblasti e, finančných pravidiel. To je naozaj veľmi ťažká otázka. Jedna možnosť. Možno, že spoliehať sa viac na e, národný systém. Príklad z Českej republiky. Tu, máme, tu sme identifikovali troch aktérov kľúčových autorizujúci úradník, e, potom rozpočtový administrátor a e, účtovný taktiež administrátor, takže To je jedna možnosť. spoliehať sa na národné kontrolné systémy, ale v tom prípade ich treba naozaj rešpektovať a nerozdeľovať e, ďalej funkcie, pretože to je skôr umelé riadiaci úrad tam musia ešte stále byť na národnej úrovni tieto tri funkcie eh, a ešte naviac tam musí byť aj interný audit. Takže myslím, že jedno riešenie je rešpektovať národné pravidla. Ďakujem pekne. Neviem, či ešte ďalší experti by sa k tomu chceli vyjadriť. Jedna pripomienka. Pripojiť sa k dvom predrečníkom Možno, že by bolo dobre e, úplne zrušiť generálne riaditeľstvo pre audit. spolahnúť sa na národné a miestne úrady, potom sa možno, že zmieriť aj s chybovosťou. To by bola veľká zmena systému. To by znižilo frustráciu, pretože si predstavte, ako je frustrovaný ten žiadateľ, E, tie zmeny od roku 1994 do roku 2006 a ďalej Oni získajú e, možno, že prostriedky, ale musia čeliť 8, 8 rôznym auditom a naozaj sú úplne stratení Európska komisia e, robí audity, ale nie u žiadateľa. Dodržiavame medzinárodné štandardy, ale takýto krok by naozaj e, znamenal obrovskú zmenu aj pri štrukturálnych fondoch. Ďakujem pekne. Ďalší. Chcel by som hovoriť o o tom, čo spraviť na to, aby e, tu bolo schvalovanie dvorom auditorov. Myslím, že sme to už spomenuli Myslím, že je to ale zložitá otázka, pretože audit by naozaj sa mal dotýkať všetkého, čo súvisí so štruktúrálnou politikou. Pokiaľ na novo nezadefinujeme tento audit s cieľom zamerať sa na výsledky, tak e, problém ostane nevyriešený. E, samozrejme, môžeme sa pokúsiť e, zmeniť e, prahy priateľnosti, ale ešte raz chcem zopakovať, že takýmto spôsobom budeme odstraňovať iba e, symptómy, nie príčiny. Takže treba zmeniť prístup auditu a zamerať sa na výsledky. Ďakujem pekne. Teraz by sme prešli k e, ďalšiemu súboru otázok pani Sanchez Schmidt. Ďakujem pekne, pani predsednička. Keď som počúvala expertov, tak myslím, že máme trošku e, ťažkosti, pretože na jednej strane sa hovorí o zjednodušovaní a potom o potrebe znižovať e, počet chýb. Takže e, viac kontroly, ale aj e, zjednodušenie. Zjednodušenie počas 2000, roku 2001-2006 to vyvolalo reakcie v členských krajinách a experti povedali, že za to ťažko eh, mení za pochodu, ale všetci pritom hovoria o potrebe flexibility a jasnosti. Ale potom, aby to bolo neprestrelné pred eh, súdnym dvorom, tak eh, pardon, pred dvorom auditorov, tak treba prísnejšie kontroly. Ja si nemyslím, že teraz chceme robiť nejaké radikálne zmeny, ide o to prispôsobiť. A myslím, že súčasné pravidla boli vypracované v roku 2004, aby mohli byť implementované v roku 2007. Teraz je rok 2010, ale pravidlá sú z roku 2004. Takže tá súčasná situácia je už asi odlišná od tej z roku 2004. Možno, že na tým by sme sa mali zamyslieť a mm, prispôsobiť pravidla súčasnej situácii. Možno, že to nariadenie nie je úplne zosúladené so súčasnou dobou. Hovorili sme o tých e, dobrých e, žiakoch pri tej chybovosti a o tých posledných striedy a tí musia znížiť tú chybovosť, treba im tu pomôcť, ale tí dobrí žiaci, možno, že by sme mali e, mať nejaké zmluvy o dôvere a znížiť počet kontrol a teda zamerať sa skôr na tie krajiny, ktoré majú väčšiu chybovosť a pomôcť, ne, e, trestať. Áno, súhlasím aj so sankciami, ale myslím, že hlavne im treba pomôcť v rámci týchto kontrol. Ďakujem pekne. Teraz pán Angurakis. Ďakujem, pani predsednička. E, mám návrh. Ja osobne totiž určité veci nechápem. Jednoducho mám s tým problém Nož, e, mali sme tu e, e, zaujímavých expertov a možno by nám mohli predložiť zoznam so svojimi návrhmi. A prečo to hovorím? Pretože diskusie sa vždy točia okolo témy chyby a podvody. A ja si myslím, že je veľmi dôležité, aby sme pri tejto téme sme diskutovali aj rozsiahlo, No a to predsa povedal aj e, zástupca z Čiech. Ide o tému, ktorá tu bohužiaľ nie je predmetom, alebo nebola pred, predmetom diskusie. Ani jeden z referentov sa nevyjadril. Nemáme jednoducho údaje o tom, ako toto zjednodušenie sa odráža na chybovosť alebo na jednotlivé podvody. Nemáme údaje o tom. Jednoducho to vplynulo do tej diskusie, ale celkom jasne sa iba ukázalo, že je to problém na diskusiu a ja som z krajiny, kde je to veľmi vážny problém, poviem to otvorene. Všetci to vedia a myslím si, že treba e, zvažovať o tom, o čom vlastne hovoríme. Po druhé, Máme tu napríklad e, u pána Bachtlera tabulku s tými troma farb, farbami, ten, ten diagram s tými slupčekmi. A tom, tam vidíme, že opatrenia boli dobré alebo, alebo stredne dobré. A v úvahách pána Blumajera na strane číslo. Hľadám to ešte, počkajte. Na strane 8 a na strane 9 boli percentuálne údaje, že 71% prípadov podvodov 71 e, respondentov sa vyjadrilo, že nenastali ťažkosti pri absorpcii, čiže čerpaní e, prostriedkov. Takisto hovoria, že, že, že sa byrokratická záťaž nezvýšila. Ale čo potom je teda pravdou? Sú tu vlastne rozdielne výpovede, keď to tak vezmeme a rozdielne závery. To, čo tu uh, spomenul pán Dachtler na strane 13, on kladie otázku, aké sú vlastne prípustné rizika pre koheznú politiku, ale nedáva nám tu žiadne odpovede. Neodpovedá na to, aké rizika sú prípadné, prípustné a ešte priateľné. Potom sú tu úvahy referentov, pokiaľ ide o harmonizáciu e, e, kritérií podpory. Tu však nie sú nejaké nové kritéria. Keď by boli zharmonizované, tak by to bolo určité zjednodušenie, ale tým, že to nie je žiaden nový návrh, tak to neplatí. No a potom, myslím si tiež, že to, čo nás, e, by nás malo zamestnávať, to sú e, tie slova, ktoré tu spomenul polský rečník. Nejde tu o otázky postupu, procesu. Oveľa viac tu ide o otázku toho, že keď určitá suma za určitý projekt e, bola vyhradená, či prebehol projekt aj v zmysle predpisov. To je podľa mňa tá otázka. Uh, uh, kolegovia, ešte stále traja kolegovia žiadajú o slovo a potom by som chcela počuť aj názor komisie, takže prosím, prosím, buďte čo najstručnejší. A tiež prosím, uvedte, na koho je otázka smerovaná. Jan Olbricht je ďalším. Ďakujem bardzo Pani Przewodnicząca. Ja môžem będę po angielsku.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 na jednej strane diskutujeme finančné usmernenia a na druhej strane tu na stole, ako členovia tohto výboru určite vedia, tu máme prvé návrhy z, ro- z rozpočtového výboru pre kontrolu rozpočtu. Takže ako spojiť tieto dve procedúry z Agri a z, zo štruktúrálnych fondov. Návrhy sú na stole, ale otázka je pro, e, problematická v tom, že máme dve úplne rozdielne politiky z tej expertízy celkom jasne vychádza, že máme dve možné stratégie. Jedna je evolučná a hovorí o tom, že pokúsme sa o niečo možno nie je prikomplikované, ale možno, že to za 10-15 rokov zvládneme. Alebo niečo revolučnejšie potom. Pred novým finančným obdobím by sme mali určite klásť otázky, ako budeme zdieľať, teda e, definovať ten zdieľaný manažment z 27 rôznych systémov. Ako by mohol vyzerať spoločný zdieľaný systém manažmentu? Toto je podľa mňa rozhodujúce. Otázka e, ďalej znie, či by sme mali mať harmonizované všetky uh, oprávnenosť všetkých investícií alebo uh, oprávnenosť e, pre národné časti. To je všetko, si to odporuje, musím povedať. A v tom sa jednoducho strácajú tí požívateľia. Ďalšia otázka, či by sme by sme mali mať zo strany členských, e, že by sme mali zadať zodpovednosť členským krajinám za implementáciu, manažmenta a kontrolu. Alebo im nebudeme dôverovať, kvôli všetkým tým chybám a dáme im možnosť e, ale kontrolovať ich súčasne čoraz viac. Je to jednoducho nemožné. Musíme dať na stôl možnosť, máme im dať viac dôvery členským krajinám. To sa možno neskôr overí, ale ak nie, tak tu budeme dva, dva, dve miesta, kde sa budú príjmať rozhodnutia. Takto sa nedá pracovať. Nemôžeme harmonizovať všetky systémy distribúcie prostriedkov, pretože prostriedky v poľnohospodárskej politike sú úplne inekším spôsobom robené. Tam nie je verejné obstarávanie. Už štrukturálnych fondov máme 27 zatiaľ neharmonizovaných systémov. Takže mali by sme položiť tú kľúčovú otázku, ako bude vyzerať ten zdieľaný manažment, ako ho budeme definovať ak to naozaj berieme vážne, čo by malo byť harmonizované? A aká je skutočná zodpovednosť členských krajín? Ak nie, tak tu budeme mať oveľa väčšiu zložitosť, viac kontroly a celá tá zodpovednosť, ktorá bude smerovať členským krajinám, bez toho, že by mali vlastne možnosť eh, rozhodovať budú mať vyššiu mieru e, kontroly, ktorú prevalia na toho poberateľa, on bude rozčulený. A pri vypočutiach v tomto výbore vidíme, že mno, čoraz viac poberateľov kvôli komplikovanosti nechce tie fondy. Poďakujú sa a povedia, je to prízložité. Možno je to revolučné, ale malo by sa prijať politické rozhodnutie a potom môžeme diskutovať o detailoch. Mali by sme tie, preskúmovať tie národné prísľuby, ale presve, presvedčme inštitúcie tu v EÚ, že mali, by sme mali buď členským krajinám dôverovať, on, we... alebo im nedôverujeme. A všetko musíme centralizovať v Bruseli Myslím si, že takto to nebude pracovať. Oldřich Vlasák. Oldřich Vlasák. Vážená pani predsedkynie, dámy a páno. Pani predsedkynia, dámy a páni. Nebudem už opakovať to, čo povedal pán Olbricht. Doplním jenom ty veci. Ale doplním v zjednodušenej forme tie veci, ktoré prezentujú môj pohľad. To zjednodušenie zla, znamená hlavne sprehľadnenie systému a preto by som chcel opätovne zopakovať Potrebujeme jednotnú terminológiu, jednotnú metodológiu i vrátane výberových konaní. Asi aj rovnaké kritéria pre výber. Nie je predsa možné, aby pri použití prostriedkov z jedného fondu bola započítateľnou položkou e, daň z pridanej hodnoty a z iného fondu nie. Dané termíny prost... Potrebujeme jasné termíny pre schvalovanie a preplácanie jednotlivých projektov, či už na národnej alebo európskej úrovni, to znamená zo strany komisie, aby bolo jasné, kedy tie peniaze vlastne prídu, keď sú splnené všetky podmienky a tieto pravidlá musia byť stabilné. To je proste to, čo nutne potrebujeme, aby sme neodradili hlavne malých žiadateľov o prostriedky z týchto fondov. Ďakujem. Ďakujeme, Katrín Werder. Ďakujem. Mne sa zdá, že tá pasca, do ktorej môžeme spadnúť, keď e, e, auditujeme tie projekty, čo však potrebujeme vedieť, že prostriedky sa e, použijú a že na čo sa použili. Počuli sme tu nič nehovoriacu frázu že nikto sa nepýta, či ten či onen most bol vlastne nakoniec postavený. E, my poznáme tú škótsku e, opatrnosť s prostriedkami a mne sa zdá, že sa to všetko veľmi rozchádza a na poslednom stretnutí sme počuli posúdenie určitých projektov, ktoré spadajú pod sociálny fond, že jednoducho e, nedosahujú svoje ciele, na ktoré boli vlastne vytvorené. Takže toto je ozaj príklad toho, že sa míňame, že nedosiahujeme ten cieľ. Keď sa robia tie inšpekcie, posudzovanie, musíme sa naučiť, či sa projekty naozaj dejú a ak nie, tak môžeme sa vrátiť s poučeniami a správami. Musíme pomáhať tým, ktorí sa snažia dosiahnuť projekty, ktoré, o ktoré sa si zažiadali a môžeme zdieľať skúsenosti, alebo e, my vlastne jednoducho skonštatujeme, že potrebujeme, aby projekty uspeli. Aby sme občanom mohli povedať, že prostriedky boli správnym spôsobom použité a malé námatkové kontroly môžu byť robené tu v zbázi a, alebo priamo tam, kde sa robia tie e, projekty. Takže e, vieme, že čoraz viac ľudí e, bude potom menej ochotných žiadať a to nechceme, to by bolo pre nás zlé. Ďakujeme. Ja sama mám veľmi konkrétnu otázku, ktorú sa spýtam vás, možno aj komisie. Určite viete, že komisia, dúfajme, že dovršila a e, proces posudzovania a e, sú, súladu a sme tri roky pred novým finanč, obdobím financovania. Za, e, myslíte, že by sa dalo použiť toto posudzovanie ako určitá forma záruky pre ďalšie finančné obdobie, aby sme nešli len ďalej, ďalej do posudzovania súladu, ale že by sme e, využili už to, čo bolo urobené a členské krajiny by to potom použili ako bázu pre ďalšie finančné obdobie. Teraz teda dávam slovo e, odborníkom komisii. Ktokoľvek z vás by chcel povedať slova na záver, nech sa páči. Neviem, kým začneme. Pán Watson zodpoviem tú ľahkú otázku k posudzovaniu e, súladu. Tým z toho vlastne vychádzame. Vy očakávame, aby komisia e, prijala to, čo je v tom a my očakávame, že sa to použije na, kalko, na akýkoľvek program. Je to však na roky 2007 až 2013. Ak to bude radikálne odlišné, tak zmeníme aj kontrolný systém. Je to dobrá báza ale akékoľvek väčšie zmeny by znamenali aj väčšie zmeny v tomto systéme. Uh, thank you. Just, um... Ďakujem. Reagujúc na otázku uh, gréckého kolegu, čo naše prieskumy vlastne hovoria o efektivite daných opatrení pri Všeobecne treba povedať, že je prískoro na e, komplexné posúdenie efektivity, pretože sú tak veľmi špecifické v mnohých prípadoch, je veľmi zložité vnímať, že by mali nevyhnutne dopad na mieru chybovosti. Sú tu rozdiely medzi výskumami, ktoré robil pán Blumajer a, a medzi mojím, pretože tu boli metodologické rozdiely v jednom prípade išlo eh, o manažujúce eh, orgány, v druhom eh, auditujúce orgány. A to je veľký rozdiel. A možno snad najdôležitejší bod je ten, že sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými opatreniami. Ak sa chcete pozrieť na otázky účinnosti, treba sa pozrieť na konkrétne opatrenia. Graham Watson tu hovoril práve v tých intenciách, že mnohé opatrenia, ktoré by mali mať pozitívny dopad, ale pri špecifických E, zásahoch administratívy možno nezredukujú všeobecné administratívne zaťaženie, ak sa pozriete napríklad e, tých paušálnych e, sadzieb. Mnohí to vítajú, ale v zásade by chceli zapojiť z krátkodobého hľadiska väčšiu administratívu, aby sa to implementovalo. Yes, Mr. Gregor, please. Uh, thank you very much. I... Ďakujem. Rád by som reagoval na dve témy. Samozrejme, že polnospodárska politika a štruktúrale fondy sa veľmi líšia, ale zo so systemického hľadiska súhlasím s tým, že e, systém e, polnohospodárskych príspevkov dokáže sa vysporiadať s viacročnými programami a dá sa zúčtovávať ročne. Je to však odlišné. A komentár k implementácii. Myslím si, že toto by bolo možné pre štruktúrálne fondy, ale treba potom chápať, že čo to v realite aj znamená. poľnohospodárskej e, politike vychádzame z plného systematického auditu a poľnohospodárska oblasť si vyžaduje ale priebežné monitorovanie a to znamená, že musím každý kvartál e, preverovať, e, či e, realita sa stretá s kritériami a k akreditačným kritériám máme potom výročné správy a kolegov z riaditeľstva Regio som sa pýtal, čo je teda manažujúci orgán. Povedali mi, že je to na začiatku hneď ad hoc postup, takže tá konzistentnosť medzi oboma politikami a tiež finančné e, usmernenia a akákoľvek úloha e, komisie môže byť sektorálne definovaná. A tu sa pýtam, prečo? Prečo e, riaditeľstvo Agri akceptuje akreditácie u tejto oblasti, ale prečo je to potom inak v DG Regio? Ďakujeme dva body, ktoré ešte neboli zodpovedané. Jeden z nich sa týka toho, čo by mali auditory auditovať. Bol som auditorom a je veľmi zložité preverovať čísla, účty. Nie Je zložité však preverovať e, výsledky. To všetko si vyžaduje inú metodológiu, iné nastavenie a celkom iný typ auditora. E, veľmi ľahko sa auditujú čísla a účty, tie sú čiernobiele. Ale vrátim sa k prvému bodu interakcií medzi komisiou a ECI. Pre mňa sa e, veľmi ča- e, často to zdá, ako by ten chvost krútil psom, ako my hovoríme. Nedá sa povedať, že na jednej oblasti máme veľa kontroly a na druhej nie. Je to ťažká otázka, uznávam. O koľko viac ešte od nás chcete, aby sme použili na uspokojenie e, vašu túžbu po konzistentnom, e, neprestrelnom, tak povediať, kontrolnom systéme. Nemyslíme hneď radikálne meniť celú metodológiu DG Agri. Sú tu len malé doladenia. pravdepodobne to bude horšia chybovosť. Bude tu určite aj určitá krivka, ktorá bude dokumentovať e, proces učenia. No, um, pán Chalupa sa chcel ešte vyjadriť, pán Blumejer, tak pán Berkovi nech sa páči. Thank, thank you. Ďakujem pekne, Pani predsednička, chcem sa poďakovať aj expertom a poslancom z tohto výboru. Diskusia bola naozaj veľmi zaujímavá a veľmi pozorne sme si ju vypočuli. Ak dovolíte, dve veci. Poprvé, chcem sa venovať tomu, čo povedal pán Blumajer o konzultácii. Ja si myslím, že ten proces konzultácií bol naozaj mimoriadne intenzívny s expertami, odborníkmi v členských štátoch a na regionálnej úrovni. A toto sme vykonávali na základe pracovnej skupiny Regio a na základe ďalších kontaktov. A takto sme identifikovali množstvo menších problémov, ktoré v tejto oblasti momentálne existujú. Ja si myslím, že ten odkaz zo strany expertov bol e, relatívne jasný, pokiaľ ide o tú evolúciu a nie revolúciu, že evolúcia je tá cesta vpred, nie revolúcia. My sme chceli zistiť, čo nefungovalo dobre, aby sme vedeli, čo môžeme zlepšiť, e, zjednodušiť, zracionalizovať. A my predložíme v rámci koheznej správy návrhy, konkrétne návrhy. Ak dovolíte, jeden veľmi dôležitý nápad je ten, že potrebujeme zacielenejší prístup k riziku. Momentálne mm, sa nám do uší neustále dostáva to, že tie zdroje často nejdu tam, kde je riziko. Takže by sme mali možno dosiahnuť väčšiu proporcionalitu a väčšiu diferenciáciu do budúcna. Ešte raz e, stručne, ak dovolíte, hodnotenie súladu, hodnotenie zhody. My teda hodnotíme, či kritériá alebo procesy, e, ktoré momentálne fungujú, e, budú použiteľné aj do budúcna. Áno, kolegovia hovorili o tom, že veľakrát sa systém mení zabehu Áno, ten postup e, funguje. My sme sa s členskými štátmi e, spojili a členské štáty tento proces považujú za relatívne úspešný, relatívne uspokojivý. A ešte posledná vec, pokiaľ ide o finančné nariadenie. Je tu veľká miera obav, že je tu skrátka snaha prevziať systém agri, polnospodársky systém, ale o to nám absolútne nejde. DG Regio sa snaží o zakomponovanie určitých elementov agri, ktoré by mohli byť napomocné do budúcna, ale nie všetky. Ak dovolíte jeden príklad, toto je to ročné zúčtovanie účtov. Pre nás, mám pocit, to má dve možné výhody. Prvá výhoda, momentálne nielen my, ale aj príjemcovia musíme čakať do konca programovacieho obdobia, to sú dva či dva pol roka po ukončení programu, tak aby sme to celé uzavreli Môže to byť 10, 12 rokov pre maličkých e, podnikateľov, pre správu na úrovni členského štátu. Toto je naozaj komplikovaná vec, e, veľká záťaž. Takže dôležité je, aby sme našli taký trošku mm, urychlenejší systém, aby sa veci každoročne uzatvárali, aby sa tie prostriedky skrátka uzavreli a toto by podľa mňa zjednodušilo mm, život nám všetkým. Druhá vec, dôležité je byť realistami. Komisia skladá účty Európskemu parlamentu na ročnej báze. A my musíme nájsť spôsoby, ako komisia Európskemu parlamentu vysvetlí, ako rozpočtovému orgánu, čo sa udialo v členských štátoch. Aby to bolo jasné, jednoduché, flexibilné ADG Agri. E, tento systém funguje v tejto súvislosti relatívne dobre. Samozrejme sú tu aj také elementy e, prístupu DG Agri, ktoré nie sú priateľné. Napríklad povaha systému ako taká je už sama o sebe mimoriadne odlišná, ale musíme byť pragmatickí a prevziať zo systému Agri to, čo tam dobre funguje. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Ak dovolíte, chcem sa poďakovať všetkým odborníkom, ktorí tu vystúpili v mene celého výboru. Chcem povedať, že si vážime vaše názory, vaše hodnotenie situácie, nás sa zamyslíme nad vašimi vstupmi v najbližšom období v príprave na budúcnosť. A ja som si jasne uvedomila z vašich prezentácií, ako aj z toho, čo povedali kolegovia z výboru. Ja som si z toho uvedomila, že sú tu určité názorové rozdiely, ale že veľa vecí súvisí so skúsenosťami jednotlivých aktérov v systéme, či už sú to príjemcovia, auditori, účtovníci, Áno, videli sme tu rôzne názory podľa toho, z akých štruktúr pochádzali jednotliví rečníci. Takže vidíme, že tá výzva, ktorú predstavuje zjednodušovanie, je naozaj obrovská. Ale tiež som si uvedomila z toho, čo tu odnelo, že každé jedno riešenie má svoje náklady a svoje prínosy a my musíme nájsť tú správnu rovnováhu medzi týmito dvomi stránkami tej istej mince. Takže ešte raz veľa vďaka a v mene nás všetkých chcem požiadať komisiu o následovné. Áno, sú tu určité proky politiky, ktoré ostanú zachované, napríklad hodnotenie vplyvov na životné prostredie a ďalšie postupy, napríklad programy štátnej pomoci, na ktoré je potrebné schválenie rôznymi oddeleniami komisie a my vieme, ako dlho to všetko trvá, že to celé oddialuje ten postup, takže poprosíme komisiu, aby sa pozrela do vlastných radov, aby sa pokusila o zjednodušenie, o zrýchlenie interných postupov. O jeden rok by sa možno dali niektoré tieto postupy skrátiť. Prečo nie? To by urychlilo príjmanie projektov. Takže na túto notu by som chcela ukončiť tento bod. Ešte raz vďaka za vaše príspevky a pevne veríme, že sa ešte stretneme v najbližších rokoch, keď budeme hovoriť o konkrétnych príkladoch v rámci regulačného rámca, teda rozpravy o regulačnom rámci. Takže ešte raz ďakujem. just, no? Something like this, no? Thank you. Thank you. And now we, we move um, to our uh, point number... Dobre, a teraz ideme k bodu číslo 4. Ide o hlasovanie. Ako je už dobrým zvykom, poprosím vás, aby ste si overili, či vám fungujú hlasovacie zariadenia, takže prosím, vyťahnite hlasovacie kartičky, vložte ich do zariadenia, urobíme test hlasovania. Môžem prosím otvoriť hlasovanie? Ste pripravení? Hlasujte prosím. Končím hlasovanie. Prepačte, ešte stále je hlasovanie otvorné, lebo nie každý hlasoval. Ešte dvaja nehlasovali. Funguje vám to, prosím? Ja som stratila kartičku, nemám ju tu, takže budem hlasovať s dvíhaním ruky, ak dovolíte. Takže končíme hlasovanie. Dobre, takže poďme na vec. Kontrola zo strany členských štátov, uplatňovania vykonávacích právomocí komisie. Návrh 8, kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prosím, hlasujte poriadne. I, uh, if there is, I mean, mm, no, 11. Between 8 and 11 we can vote. 8 až 11, a toto môžeme hlasovať en blok. Dobre, kolegovia. Bod číslo 4 programu. 8, 9, 10, 11. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Prijaté. A čo teraz? 12. Kto je za? Kto proti? kto sa zdržal, prijaté. 13 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. Aj toto môžeme urobiť unblock 14, 15, 16. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Jednotka. Jednotka. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. 2. Až do konca. Od dvojky až do konca. 2 až 7 amblok. Kto je za? Kto proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Teraz menovite hlasujeme o takto pozmenenom návrhu stanoviska. Otváram hlasovanie. Áno, už je otvorené. Končím hlasovanie. 41 hlasujúcich, 40 za, 1 proti. Gratulujem autorovi, konkrétne sebe. A teraz poďme k tomu zložitejšiemu hlasovaniu, to je bod číslo 5. To si prečítate v programe, ako sa to volá. Toto je komplikované, dlhé hlasovanie. Začneme kompromisom 1, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Prvá časť jednotky, kto je za, kto proti, kto sa zdržal prijaté. Kompromis 2 za. Kolegové zdvíhajte ruky. Kto je za kompromis 2? Ešte raz prosím. Kompromis 2 za. Stále za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. 10. Prvá časť z troch. Ešte raz 10. Prvá časť z troch. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Prijaté. Druhá časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Tretia časť za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. 14 za, ešte raz za 14, proti, kto sa zdržal? Neviem, ako to dopadlo. Overme si to, prosím. 14. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. 25 hlasov za, 16 proti. Prijaté. Kompromis 3. Za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Kompromis 4 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 23 za, proti, kto sa zdržal, prijaté, 24 za, proti, kto sa zdržal, mám pocit, že to bolo prijaté, Nikto nekričí, že chce skontrolovať, takže považujeme za prijaté. Teraz kompromis 5 za, proti, kto sa zdržal prijaté, 28 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté, 29 za, proti, kto sa zdržal, tuším prijaté, 30 za. Takže nie 30, ale 31, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. So I am sorry, but it was 31 with oral amendment. 31 bola s ústnym pozmeňovacím návrhom, takže musíme zopakovať hlasovanie. 31 s návrhom, ak nikto nie je proti tomu návrhu ústnemu, takže kto je za 31 s ústnym pozmeňovacím návrhom, kto je proti, kto sa zdržal, prijaté. 33 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 35 za, proti, kto sa zdržal? Prijaté. 38 za. Proti. Kto sa zdržal? Prijaté. Tridsať deväť za. Ešte raz za tridsať deväť. O tom lingvistickom sa nehlasuje. Tu mi našepkáva sekretariát. 39 s lingvistickým pozmeňovacím návrhom, ale 30, 39, o 39 hlasujeme. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal prijaté? 40. 40 in favor. 40 za tak nie, tak 41. 41 za, proti, kto sa zdržal, zamietnuté. Kompromis 6 za, proti, kto sa zdržal, prijaté. 51, 51 za, ešte raz za 51. Proti. proti kto sa zdržal? Zamietnuté. 52. Za. Proti. Kto sa zdržal? Tuším prijaté. A teraz návrh stanoviska v pozmenenom znení. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Vote is closed. Končím hlasovanie. 40 za, ja proti, 1 sa zdržal. Ďakujem pekne. Uzavreli sme hlasovanie. Gratulujem autorovi. Ďalší bod programu, kolegovia. Šestka. Zose, Madeira a Azory výmena názorov. Potom otvoríme lehotu na pozmeňovacie návrhy. Možno si pamätáte, že som o tom hovorila dosť dohlbky, ale musíme znova prekonzultovať rozhodnutia, ktoré sme už prijali, lebo Lisabonská zmluva vstúpila do platnosti a je potrebné zaviesť nový článok o delegovaných aktoch. Komisia teda otvorila konzultáciu znova, znova sa na nás obratila. Ja dúfam, že to príjmeme bez pozmeňovacích návrhov, ale naše právne oddelenie nás poinformovalo, že by mohol vzniknúť určitý precedens, že budeme prekladať aj pozmaňovacie návrhy, no a preto tento postup teraz takto prebieha. Chceme zabezpečiť, aby Európsky parlament bol informovaný aj do budúcna. V tomto konkrétnom prípade využívame tento precedens, aby sme boli poinformovaní o budúcich modifikáciách legislatívnych aktov prívaných radov v osobitnom legislatívnom postupe a my teda chceme byť konzultovaní. Takže navrhla som tri pozmaňovacie návrhy ktoré túto požiadavku obsahujú, teda aby Európsky parlament bol do budúcna konzultovaný. Neviem, či sa niekto k tomu chce vyjadriť. Nech sa páči. Eh, Ďakujem pekne. Chcem sa poďakovať eh, za vašu odhodlanosť a za rýchlosť. Je to dôležité pre oblasť Azorov a Madejry. Boli isté ťažkosti v, po fáze legislatívnej prípravy. Rada a komisia nezohľadnili tie zmeny, ktoré sme predložili. A vidíte potom tú prílohu k návrhu boli pridané nové výrobku od roku 2008, pretože chceme zvýšiť konkurencieschopnosť čo sa týka zóny voľného obchodu. Snažíme sa pomôcť tým odvetviam, ktoré sú e, v ťažkostiach. Chceme, aby to bolo rozšírené na e, rôzne komodity, ale zatiaľ tento návrh nebol schválený. Komisia a rada podľa mňa nekonajú úplne logicky v mnohých ohľadoch. Dokonca by som niekedy povedal schizofrenicky v posledných týždňoch. Boli udalosti, ktoré e, financovali e, Rada a komisia. Hovorilo sa o novej stratégii A potom boli príležitosti, kedy mohli špecificky e, rada a komisia pomôcť a tieto príležitosti neboli využité. Naozaj si myslím, že sú to niekedy absurdné sumy, ktoré sú vynakladané. Takže Toľko som chcel povedať. Nepáči sa mi postup komisie a rady. Dúfam, že to teraz uzavrieme a dohodneme sa čím skôr. Ja dúfam, že e, môj návrh bude prijatý, pretože sa zameriava na tieto oblasti. Ďakujem pekne teraz eventuálni ďalší rečníci. Ak nie, tak poviem, že do 28. júna je lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Potom budeme hlasovať v júli. Ďakujem pekne. Takže teraz bod 7. A tu, vážení kolegovia, ako viete, pracovná skupina a hlavne politickí poradcovia pracovali veľmi intenzívne v posledných dňoch aj dnes Začali sme na úrovni koordinátorov, teda snažili sme sa zhodnúť na konečnej verzii a po tejto schôdze sa ešte pozrieme na návrh e, dokumentu s cieľom dokončiť tento postup čím skôr, aby to výbor Regi mohol schváliť na začiatku júla ja dúfam, že koordinátori tu ostanú dnes po schôdzi, aby sme to mohli celé završiť. Pán Angurakis, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ak dovolíte niekoľko slov ja som sledoval schôdzu koordinátorov cez obed a musím uznať, že bola naozaj odvedená seriózna práca politickými stranami, ale my ako GUE nemôžeme žiaľ prispieť k vypracovaniu tohto dokumentu z troch dôvodov. Poprvé, tento dokument je súčasťou Lisabonskej stratégie, 2020